všetci o tom boli informovaní. Ďakujem pekne kolega Würc za túto informáciu. O to naj, naliehavejšie je hlasovanie, ku ktorému čoskoro pristúpime. Chcem vám oznámiť, že 12 spoločných stanovísk rady, ako je príslušné zdôvodnenia a stanoviska komisie, k nám prišli. Názvy sú v zápisnici, teda budú uverejnené v zápisnici. Tri mesiace, ktoré má parlament, e, začína zajtra 16. januára 2009 Chcem vám oznámiť, že Markom Kapatom, Hanna Foltin, Kubická, Tomas Mann a Helga Trüppel podané písomné vyhlásenie, ako aj prijatie vyhlásenie TNDV do Číny podpisy viac ako polovici členov parlamentu a tým podľa článku 116 rokovacieho poriadku sa dostanú k svojim adresátom. 3. februára 2009 bol, 8 e, bol prijatý príslušný text. K tomu sa e, ujme slova kolega Kapáto. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj v mene tých, ktorí prišli s touto iniciatívou, by som sa chcel poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa to zásadili. Je dobre, že sa začína